ich erkläre die am. siebzehn juli zweitausendvierzehn schôdza, ktorá bola prerušená 17. júla, tak tu teraz vyhlasujem za obnovenú. Musím oznámiť smutné oznámenie bývalý